Ďakujem. Dámy a páni, chcem vás poprosiť, aby ste zaujali svoje miesta. Vyhlasujem týmto e, znovu otvorené zasadnutie, ktoré bolo prerušené 27. mája. Vážené kolegyne, kolegovia, predtým, než e, začneme,